budeme dávať e, tieto produkty na tento program. Takže budeme sa všetci snažiť čo najviac. Ďakujem pani komisárka. Nakoniec rozpravy um, sme dostali um, e, 4 návrhy na uznesenie a tým pádom uzatvárame rozpravu a hlasovanie bude dnes o 12. Ďalší bod programu je správa pána Dafa o zmene aktu o voľbách poslancov Európskeho parlamentu Duff na 5 minút. Uh, uh, uh, first, can I summarize the principal parts of the reform of Dovolte mi najprv zhrnúť tie zásadné časti toho reformného balíka, ktorý bol tak dôrazne odsúhlasený na, vo fáze prerokovania vo výboroch. chceme ten dátum preložiť z júna na maj, aby sme umožnili čo najrýchlejšie vytvorenie komisie a chceme vytvoriť eh, nadnárodný režim výsad a imunit a Začali sme viesť dialog s radou o prerozdelení kresiel a dúfam, že podľa matematického vzorca samozrejme sa musíme zhodnúť a vyzývame komisiu, aby predložila nové návrhy by uľahčila občanom zúčastňovať sa na voľbách, kdekoľvek oni bývajú. Ale hlavný návrh a ten, ktorý vytváral istý rozpor, je, že máme mať 2005, e, 25 poslancov do pán Európskeho volebného bodu, ktorý vypracuje európske politické strany a cieľom toho je pretransformovať európske voľby, aby politické strany dostali ústrednú úlohu pri e, kampaniach tým, že zdramatizujú a zosobňa európsky rozmer kampane. Je možné, že následník pána Barosa ako predsedu komisie je na tomto nadnárodnom zozname. Prišiel čas, aby sme galvanizovali európske politické strany v čase, kedy mnohé a možno väčšina z národných strán nie sú ochotné udržať európsku integráciu demokraticky a efektívne. Ľudia mi hovoria, že to nie je vhodný čas. Vhodný čas na taký radikálny návrh. Ale kedy vôbec bude dobrý čas na čokoľvek v politike? keď oprávnenosť a legitimita parlamentu medzi ľuďom bude spochybnená tak, je dobrý čas, aby sme konali. A keď nastolujeme ekonomickú vládu, je vhodná doba, aby sme dali európskej demokracii väčší dôraz a posilnenie. Ja v skutočnosti pochybujem, že tí demonstranti na námestí Syntagma sa majú čo stiažovať, e, keď im ponúkajú možnosť e, hlasovať a byť na politických zoznamoch aj národných, aj v EÚ. Niektorí ľudia tiež e, majú starosti kvôli potrebným zmenám prvotných zákonov, ale fakt je, že treba vykonať malé zmeny v zmluve, aby sme sem prijali chorvatských poslancov a napravili túto situáciu, kde keď je teraz i stav v nesúlade so zmluvami s ustanoveniami o degresívnej pomernosti. Ďalšia vec, ktorá ma napadá, je, že toto kritika, že to vytvorí dve triedy poslanca. Super euro hviezdného poslanca a potom menej ceného poslanca, ktorý je zvolený z národných zoznamov. Ale zmluva hovorí, že my sme zástupcovia občanov únie a my potrebujeme zabezpečiť eh, zásadnú úroveň volebných zmien, aby sme premenili Lisabonskú zmluvu na politickú a demokratickú prax. Much, Ďakujem pekne, Duff. Príjmate otázku pána Foxa? Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som sa chcel pána Dafa spýtať dôvod, prečo hlasovanie o jeho správe bolo odložené, je ten, že jeho skupina EPP a socialisti sú názorovo veľmi rozdelení. Ostatné skupiny nie sú až také nadšené je jasné, že väčšina nie je za nejaké e, nadnárodné kandidátky a celoeurópsky volebný obvod. A zmenil by teda svoj jeho ochotný zmeniť návrh a umožní pokračovať tým umiernenejším častiam. Pán Fox má iný názor na názor v našich skupinách. Je pravdou, že keď sa začne hovoriť o reforme volebného zákona, tak poslanci o to považujú za veľmi citlivú a trochu nepohodlnú otázku. Ja si však myslím, že výbor by si mal vypočuť otázky v rámci skupín, aby si zistilo, či môžeme zmeniť a zlepšiť predložený návrh, aby sme dosiahli širší konsenzus alebo kompromis. Avšak ja veľmi jasne musím povedať, že spravodajca a ďalej bude podporovať princíp nadnárodných kandidátiek. Ďakujem pekne, spravodajca. A slovo teraz mene komisie dostáva pani komisárka Damanaki. Nech sa páči. Ďakujem, predsedníčka. Dovolte mi na úvod začať citátom No a pohľad preto, komisia si myslí, že Európa by profitovala z toho, ak by istý počet poslancov Európskeho parlamentu bol volený z európskych kandidátiek, ktoré budú predložené všetkým európskym voličom. A toto je výňatok nie zo správy, ktorú predkladá spravodajca Andrew Duff dnes, ale z oznámenia, ktoré, dostala, ktoré komisia dala konventu už v roku 2002 Takže komisia je aj naďalej presvedčená, že európske kandidátky by pomohli zlepšiť nadnárodnú dimenziu európskych volieb. Dovolte mi teraz pár slov k správe pána Andrew Duffa. Poprvé som si všimla obrovskú osobnú snahu spravodajcov, za čo by som chcela poďakovať, aby našiel širokú podporu parlamentu v týchto veľmi komplexných a citlivých otázkach. Jadro správy sa týka vytvorenia e, celoeurópskeho volebného obvodu, kde by, e, na ktorom, v ktorom by mohlo kandidovať, alebo bolo, mohlo byť zvolených 25 e, poslancov. Ja myslím, že toto je myšlienka, a ktorú by sme mali ďalej rozmýšľať, rozvíjať. Avšak nebude to jednoduché na prijatie a implementáciu. A tu začínajú obavy komisie. Takže poprvé, nie som si istá, že naši občania pochopia potrebu zvýšiť počet poslancov. A toto bol aj záver konventu. Viac ako 750 e, členov môže znamenať ťažké fungovanie nejakého zhromaždenia. E, zvýšenie celkového počtu poslancov si vyžaduje zmenu zmluvy, pokiaľ tých 25 poslancov e, na zvolených za na celoeurópskych eh, kandidátkach by boli súčasťou eh, celkového čísla teraz povoleného. Ja chápem, že pán spravodajca predložil už návrhy. V tejto oblasti po tretie bolo veľmi náročné dosahovať kompromis o pridelovaní, pridelovaní miesta medzi členskými štátmi, takže je len ťažko predstaviteľné, že podobnú debatu otvoríme teraz mm, opätovne, ale táto diskusia by bola základným predpokladom, ak by 25 poslancov malo byť súčasťou celkového počtu členov ďalej. Po T. reforma by musela byť ratifikovaná vo všetkých členských štátoch. V niektorých krajinách by to mohlo znamenať dokonca referendum. A sme ochotní eh, vystavovať sa riziku eh, odmietavého eh, rozhodnutia eh, súčasnej, súčasnej atmosféry politických, politických napätí a, a, a úsporných opatrení nemôžeme predpokladať nejaké pozitívne hlasovanie. No a okrem toho, zmluva vyžaduje, aby Európska rada jednomyselne prijala rozhodnutie o návrhu parlamentu. Takže vaše zhromaždenie, toto je jasný signál, e, má právo iniciatívy v týchto otázkach. Komisia nezohráva žiadnu formálnu úlohu a ja dúfam, že vy predložíte e, svoj návrh e, včas, aby Európska rada dokázala rozhodnúť dosť, dosť dopredu pred voľbami v roku 2014 a okrem toho sa tu hovorí o volebnom orgáne, ktorý e, overuje výsledky týchto volieb a rovnako sa tam hovorí o vytvorení o nejakej úlohe na zabraneniu dvojitého hlasovania. No a tieto nástroje by boli nevyhnutné a po re, vytvorili by sa, boli by vytvorené po prijati revidovaného zákona o voľbách a komisia by si myslím, že to bude trvať dlho, bude trvať aj dlho, kým sa členské štáty dohodnú, e, takže by to bolo možné až v roku 2019 čo je asi najskorší možný termín. A teraz sa dostávam k ďalšej otázke pre komisiu, a totiž e, predložiť nový návrh na súčasného e, systému výmeny informácií o účasti voličov na voľbách v členských krajinách, kde majú trvalý pobyt. Komisia už vyslovila e, takýto záväzok, ale ako viete, váš návrh je od roku 2006 blokovaný na rade, pretože členské štáty sa nedokážu, nedokážu dohodnúť a nájsť jednomyselnosť a prijatie tohto návrhu. Takže ďalšia požiadavka pre komisiu sa týka štatistík vy žiadate e, konzistentnosť a porovnateľnosť údajov občanov v jednotlivých členských krajinách. No a e, z tohto hľadiska môžem povedať, že e, služby komisie momentálne vypracúvajú návrh, ktorý bude čoskoro predložený. V správe ďal, mnoho ďalších návrhov komisia podporuje princípy ako lepšie, lepšie zastúpenie žien, kandidátov z menšin alebo dodržiavanie demokratických pravidel pri výbere kandidátov. Komisia tiež podporuje myšlienku, že voľby budú v máji namiesto júna. Takže, pani predsednička, viete, že táto otázka sa týka ústavných otázok a nie len legislatívy. No a môžem len potvrdiť, že komisia je už pripravená a ochotná eh, vo voľbách roku 2014 eh, zmeniť eh, niektoré časti postupu. Ako som už povedala, smernica 93.109 zohľadňuje výsledky našich dnešných debát a chceme pozbudiť ľudí, aby kandidovali a a predchádzali dvojitému hlasovaniu. No a čo sa týka štatistík, komisia pripravuje návrh o zlepšení e, konzistentnosti a porovnateľnosti údajov občanov. No a na záver, pred troma mesiacmi e, podpredseda komisie Ševčovič vám prislúbil preskúmať váš návrh o zriadení špeciálneho právneho štatútu pre politické strany na európskej úrovni. Takže komisia sa v súčasnosti zaoberá kľúčový, kľúčovými časťami správami, správy Janaku. No a v blízkej budúcnosti sa opätovne vrátime k tejto téme. Ďakujem pekne za pozornosť. Veľmi ľúto, že tak dlho trvalo. Ďakujem pekne, pani komisárka. A ďakujeme na to, že máte taký citlivý prístup k rečníckému času komisie. No a teraz v mene politických skupín dostáva ako prvý slovo pán Šepflin na dve minúty za politickú skupinu EPP. Ďakujem pekne, predsednička, ďakujem pekne, pani komisárka, za veľmi jasné, jasnú prezentáciu stanoviska komisie. A ja ďakujem Andrew Duffovi za spoluprácu na tejto správe. Nož jeden z návrhov v správe o priamých voľbách do Európskeho parlamentu e, je veľmi veľkou výzvou. Je tu veľká opozícia proti myšlienke celoeurópskych kandidátiek, ktoré by zastupovali európske záujmy a posilnili by európsku identitu. Moje stanovisko je také, že táto, kontro, táto kontroverzná otázka musí byť aj naďalej preverovaná a preskúmavaná. Okrem toho je všeobecná parlamentná väčšina, ktorá podporuje široký projekt európskej integrácie, ale cez európske kandidátky, e, ktoré sú o takéto kandidátke, sú nepriateľné pre mnohých e, No a ja myslím, že o to tá opozícia je, je hlavne z tých eh, hľadisk, ktorí uh, uprednostňujú krátkodobé riešenie pred dlhodobými. Áno, uh, z krátkodobého hľadiska má Európa problémy, euro je ohrozené a nástroje na boj proti krízi. Kríze sa stále skúmajú. Tí, ktorí sa zameriavajú na uh, na krátkodobé riešenia, budú tvrdiť, že teraz nie je čas na experimentovanie s celoeurópskymi kandidátkami. Avšak v skutočnosti opačný názor je silnejší bez ohľadu na výsledky krízy, bude si to vyžadovať vyššiu mieru integrácie a to bude znamenať presun kompetencií a právomocí na Európsku úniu No a právomoci takto prenesené e, budú si vyžadovať zastúpenie, čo je srdcom demokracii, a to zastúpenie na európskej úrovni. No a toto je cieľom e, celoeurópskych kandidátiek zastupovať Európu, zastupovať Európanov a preto e, koncentrácia na krátkodobé riešenia je krátkozraka. krátkozraka. Ďakujem pekne, kolega. A teraz za socialistov a demokratov v Európskom parlamente dostáva slovo pán Gualtieri na dve minúty. Ďakujem pekne, predsednička. Naša skupina má názor, že skutočný európsky politický priestor a jeho vytvorenie je nevyhnutné na to, aby sme sa posunuli ďalej na ceste politickej Európy, aby sme dokázali rozhodne reagovať, pohotovo reagovať, aby sme dokázali zvládať eh, výzvy a krízy tohto tisícročia. Myslím, že v tomto zmysle je to veľmi výrazný a významný krok vpred. Vychádzame z predpokladu, o ktorom hovoril už aj pán Duff, že Európsky parlament je volený v priamých voľbách. To znamená, že Európsky eh, občania budú priamo zastúpení v Európskom parlamente. No aj napriek novinkám, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, aj keď každodenne vidíme, ako, aké je nevyhnutné mať politickú Európu, aj tak sme ešte na mile vzdialení od skutočného politického priestoru. Debaty v členských štátoch sa príliš orientujú na národné potreby a politické strany diskutujú v podstate len na, národných, na národnej úrovni eh, s ohľadom na národné chápanie. No a návrhy na európskej úrovni sú len predlžením eh, toho, čo chcú robiť na národnej, národnej úrovni. No a my chceme Európsku úniu, ktorá má spoločné základné hodnoty a tým môžeme žiadať aj europeizáciu debaty. Samozrejme, nie je to jediná možnosť, ale je to dôležitá možnosť a naša politická skupina pozná rôzne problémy, ktoré súvisia s týmto návrhom. Na výbore sme však nadnárodné kandidátky podporili, ale súčasne sme povedali, že treba by sa to vrátilo do výboru, aby sme dokázali vytvoriť väčšiu podporu ale je správne ísť touto cestou, pretože reformu potrebujeme a tým posilníme nadnárodný charakter. Ďakujem pekne a teraz za eh, liberálov v Európskom parlamente dostáva slovo pani Tajn na 1,5 minúty. Milý Andrew, ja by som eh, ti chcela v mene našej skupiny z celého srdca poďakovať za dlhoročnú prácu ktorú si venoval tomuto projektu, rovnako za energiu, s sa, ktorú investuješ do presadzovania tohto, pretože všetci vieme, že jedného dňa to musí prísť. Hovoril si o tom už sám. Teraz je teraz ten správny čas. Ja myslím, že je čas na to, aby sme v septembri, že v septembri musíme prijať nejakú správu. Vtedy pravdepodobne bude trvať ešte roky, možno 10 ročia, až to bude v konečnom dôsledku prijaté, ale ak nezačneme teraz, tak možno sa nám to v ďalších 10 ročiach nepodarí. Ja osobne si želám, aby som ja sama ešte zažila, že skutočne sa staneme reálnym parlamentom eh, s jednou nadnárodnou kandidátkou, pretože to žiada aj Nemecký ústavný súd, že musíme byť najskôr legitimovaní až vtedy, keď nás budú môcť voliť všetci občania EÚ. No a inak by som navrhovala, aby sme dosiahli nejaký kompromis, že by sme vyšli v ústretí malým štátom taká kruh, okruh tých, ktorí kandidujú na nadnárodných list, e, zoznamoch, by mohol byť e, navýšený možno na 10 Náš predseda Guy Verhofstadt a to včera načetol len tak zo žartu, ale ja to myslím vážne. Ďakujem pekne, kolegyňa. E, prijímate modrú kartu pána Stojanova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Štát, ktorý má federálnu štruktúru, je USA a federalisti v Európe snívajú o americkom modeli v Európe. Mohli by ste položiť tú otázku, pretože e, máte, e, máte, máte otázku položiť. Áno. No a v tejto situácii nepotrebujeme byť väčší federalisti, väčší federalisti ako federalisti v USA. Len aby som to povedal úplne jasne, toto nie je nástroj, drahý kolega, vyjadriť sa, toto je zneužitie tohto nástroja. Vy ste sa prihlásili v rámci keď a ste na zozname a môžete e, si rozmyslieť, e, či chcete byť vyškrtnutí zo zoznamu. Teraz budeme pokračovať. No a slovo dostáva pán Fox na dve minúty za ECR. Nech sa páči. Thank you, Madam President Ďakujem pekne. Diskutujeme o správe DAF. Ide o vytvorenie 25 eh, postov poslancov. Navyše, myslím si, že vytvorenie takéhoto volebného obvodu eh, v rámci celej Európskej únie je demokraticky nesprávne. Pýtam sa pána Dafa, eh, voči komu boli zodpovední títo noví poslanci? Celkom iste nie voči občanom. Títo noví poslanci budú zodpovední iba voči Európskej politickej strane, ktorá ich umiestni na túto kandidátku. Budú hovoriť v mene tejto strany a budú sa zodpovedať iba voči hierarchii strany, nie priamo voči občanom. Je to e, práve, práve naopak, e, nie je to vôbec približovanie Európy občanom, skôr naopak, e, týmto sa Európa ešte vzdiali občanom týchto 25 nových sedadiel v parlamente, ktorí budú zastupovať celú Európsku úniu, bude veľmi drahým krokom aj z hľadiska finančných nákladov, aj z hľadiska eh, emisí. V časoch, keď chceme znížiť svoju uhlíkovú stopu, naozaj potrebujeme týchto 25 poslancov navyše, ktorí budú eh, cestovať eh, po celom svojom obrovskom volebnom obvode. Okrem toho je to obrovská záťaž aj na daňového poplatníka v časoch úspor. Ako ospravedlníme tieto milióny eur na ďalších politikov a na ďalších eh, ich asistentov? Pán Dav chce taktiež nový volebný orgán, ktorý bude dozerať nad týmito voľbami a taktiež eh, bude sledovať priebeh týchto volieb v celej Európskej únii. Ehm, preskúmali sme to z hľadiska nákladov. Samozrejme, že nie Takýto priebeh volieb musí ostať pod kontrolou členských štátov. E, jediná výhoda týchto návrhov e, sú európske politické strany. Ja by som si dokonca dovolil tvrdiť, že pán Duff chce vytvoriť nových poslancov e, a tieto nové voľby iba preto, aby mali čo robiť títo poslanci. Správa pána Dafa je nedemokratická a je veľmi drahá, podkopáva suverenitu národných štátov a moja skupina bude hlasovať proti nej. Ďakujeme pekne, pán Fox. Teraz tu eh, sme zaznamenali tri modré karty s otázkou. Na vás, pán Fox, eh, pripomínam, že máte iba 30 sekúnd, kolegovia. Eh, neskôr pani Sinclair. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Fox, súhlasím takmer so všetkým, čo ste uviedli. Súhlasili by ste so mnou aj v tom, že komisia spomína, že sa môže vytvoriť európsky orgán, ktorý bude koordinovať tieto voľby v rámci celej Európskej únie. Je to veľmi nebezpečné, je to krok k federalizácii Európskej únie. Ehm, naša, a keďže vaša strana je e, vo, vo vláde Veľkej Británie, môžete potvrdiť, že bude na rade blokovať. E, ďalšia otázka tu položí pán Schmidt. Pán Ole Schmidt, ďakujem. Pani predsedajúca, pán Fox, myslím, že ja som priamo zodpovedný k tým, ktorí ma volili a neviem, aký je rozdiel medzi mnou a tými poslancami, ktorí budú voliť voliči z celej Európy, týchto 25 nových poslancov, e, veď ich e, predsa budú tiež voliť občania. a Podľa mňa nie je e, žiadna zvláštnosť v tejto zodpovednosti. Pred kým ste zodpovední vy, pán Fox? A ešte posledná otázka, pán Wieland. Vážny pán kolega Fox, mňa by zaujímalo, ako vo vašich diskusiách s občanmi vnímate to, že nielen v niektorých členských štátoch e, iba tí kandidáti môžu byť zvolení, ktorých e, postavené kandidátky politickej strany, dokonca vo vašej e, krajine. To môžu byť aj osoby, ktoré majú akúsi kandidátskú licenciu od strany. Ďakujeme pekne. Teraz, pán Fox, máte priestor veľmi stručne odpovedať na tieto otázky. Ďakujem v reakcii na otázku pani Sinclair musím povedať áno, naša strana bude rozhodne blokovať tento návrh. Pán Schmidt, vám môžem povedať toľko, že si myslím, že potrebujeme systém, na základe ktorého eh, je možno odstrániť poslanca, ktorý sa nám nepáči. To znamená, mňa môže odvolať moja strana alebo eh, moji voliči z juhovýchodného Anglicka. Eh, to by však neexistovalo na základe tohto nového systému. A pán Wieland, Nemyslím si, že bežní občania e, že ich zaujíma tento návrh, je úplne vzdialený od ich bežného života, od ich každodenných starostí. A pokiaľ ide o mňa, ja si myslím, že každý ten členský štát by mal určovať e, priebeh volieb, v ktorých sa volia ich zastupcovia do tohto parlamentu. Ďakujem pekne, budeme pokračovať v zozname rečníkov. Teraz dostáva slovo pán Hefner v mene zelených na 2,5 minúty pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, Európa potrebuje inovatívne e, nápady, aby sa posunula ďalej. Musia to byť nápady, ktorými e, budeme podporovať našu európsku demokraciu a ako naplníme myšlienku európskej demokracie, pretože ešte stále e, je vplyv občana na európsku politiku príliš malý. Musíme diskutovať na európskej úrovni o európskych témach a občania musia mať možnosť voľby posledné slovo nemajú oni, preto potrebujeme právo iniciatívy a myslím si, že potrebujeme európske referenda a taktiež reformu volebného systému. Ešte stále sú európske voľby e, v čisto národnej právomoci. Národné strany e, riadia, e, stavajú národné kandidátky a často v nich rezonujú iba národné témy. Myslím, že ide o zneužitie európskych volieb. Musíme sa postarať o to, aby voľby boli európskejšie a aj témy, aby boli európskejšie. Návrh pána Dafa je práve v tomto duchu, pretože má aj priamy, aj nepriamy vplyv. Priamy vplyvom je napríklad to, že strany budú nútené k tomu, aby sa v, um, prezentovali európskejšie, aby diskutovali o európskych témach, aby prezentovali európske programy a aby nominovali európskych kandidátov. Nepriamy vplyv je, že občania na svojich hlasovacích lístkoch uh, okrem národných kandidátov budú voliť aj európskych kandidátov. Tento návrh e, sa venuje e, zásadnej otázke Európskej únie a tiež našej práce v Európskom parlamente. Preto som veľmi vďačný za túto kontroverznú diskusiu. Prečo sme tu? Sme tu iba ako únia členských štátov, alebo zastupujeme iba záujmy e, našich občanov z našich krajín, alebo naozaj zastupujeme aj spoločný európsky záujem a európskych občanov. V skutočnosti sme obojím, nesmieme oddelovať tieto dva koncepty. To znamená, a platí to aj pre našich občanov, že aj vo voľbách budú aj národné témy, ale aj európske témy. A ja už sa teším na ten deň, keď občania okrem svojho hlasovacieho lístka s národnými kandidátmi budú mať aj ďalší lístok, na ktorom budú európsky kandidáti. Mimochodom, zelení sú porovnacou hodnotou, pretože zelení ako jediná strana už boli vo voľbách s európskymi kandidátmi, s európskymi témami. Myslím si, že to dlžíme nie len samotnej myšlienke Európy, ale skutočnosti, ktorej Európe čelíme. Britskí voliči by mohli potom voliť za francúzskych kandidátov a naopak, pretože ich považujú za správnych, za vhodných. Ak sa na to podarí, tak sa posunieme o krok ďalej. Ďakujem pekne. Teraz v mene GUE NGL dostáva slovo Pán Zondergaard na jednu minútu. Ďakujem pekne. Čo presne je demokracia? Je demokracia iba právom hlasovať a voliť každých 5 rokov? Nie. V skutočnej demokracii sú voľby udalosťou, ku ktorej dochádza v akékoľvek fáze demokratického procesu medzi voľbami. Myslím, že vytvorenie týchto 25 sredel v parlamente by e, zvýšilo mieru demokracie práve v období medzi voľbami. Ako chceme ovplyvňovať naše vzťahy s občanmi, musíme byť bližšie k našim občanom, ale taktiež si myslím, že tento návrh pomôže predovšetkým veľkým krajinám Na hlasovacom zozname bude viac hlasov a budú tam kandidáti, ktorí nebudú pochádzať z malých štátov, napríklad z Malty. Tí e, ďalší noví kandidáti budú zrejme pochádzať z veľkých krajín, ako napríklad Francúzsko alebo Nemecko. Chcem sa poďakovať pánovi Dafovi za jeho prácu, ale nemôžem podporiť jeho návrh, lebo podľa mňa je znížením miery demokracie. Teraz dostáva slovo pán Agnew. Pán Leinen chce položiť otázku, ale musím upozorniť kolegovia, že máme problém s časom. Ešte dám priestor tejto otázke a potom musíme dať slovo prihláseným rečníkom. Prosím, prihláste sa v prípade potreby do postupu keď Nech sa páči, pán Lajnen. Ďakujem, pani predsedajúca. Ehm, myslím, že bolo vhodné, aby každý rečník dostal iba jednu možnosť modrej karty a nie jeden tri a potom niekto žiadnu. Ehm, ak súhlasíme s tým, že budeme mať zoznam 25 kandidátov, nebudú pochádzať z jednej krajiny, budú pochádzať z 25 krajín. Ehm, tak by to robila každá strana, to znamená práve tie malé členské krajiny budú vo výhode, v relatívnej výhode, nie veľké členské štáty. Je to presne naopak, ako ste to popísali. Súhlasíte so mnou v tomto? Pán Zondergaard, nech sa páči. Nie, nesúhlasím s vami. Vážený pán Leinen. Pretože vznikne európska kandidátka a ako chcete voliť týchto kandidátov, koľko voličov je v Nemecku, koľko voličov je na Malte, vo Francúzsku, vo Fínsku, koľko voličov je vo Veľkej Británii, na Cypre. Pozrite sa predsa na počty. Je zjavné, že tento návrh je iba ďalšou formou posilňovania veľkých krajín. Pán Agniu, prepášte za toto oneskorenie. Nech sa páči, máte slovo na jednu minútu a pol. Najfascinujúcejšou časťou tejto správy je eh, vynikajúci graf, ktorý e, hovorí o znižovaní volebnej účasti vo voľbách e, od zhruba 60% na teraz zhruba 40%. Je to naozaj vynikajúci výsledok. Občania Európy jasne dokazujú, čo si myslia o vašom projekte. Nepáči sa im. A reakcia? Namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že možno menej Európy by sa páčilo občanom, vy navrhujete o mnoho viac Európy a je to drahé doplnenie e, o týchto 25 poslancov navyše, ktorí budú e, tak povediať na týchto super miestach. Prečo by to Európa nemali chcieť? Um, Južná Európa a Írsko prechádzajú veľmi ťažkým obdobím, chudobou, úspornými opatreniami a vidia, aká um, nádherná Európa vôbec nie je. Je to katastrofa nielen pre nich, ale pre celý zvyšok Európy. Um, máme dočinenia s ekonomickými um, imigrantmi, ktorí sa presúvajú e, národné štáty, e, preto sa utiekajú k opätovnému zavedeniu colných hraničných kontrol. Myslím si, že Európa sa sa vo svojich základoch a práve v tejto chvíli sa rozhodnete, že chcete viac Európy. Pani predsedajúca, e, ešte vám prenechám 15 sekúnd k dispozícii, pretože ja chcem menej Európy. Ďakujeme pekne. Teraz v mene nezaradených má slovo pán Kováč na 1,5 minúty. A DAF jelentés ugyan elismeri és szembenéz a ténye, hogy az Európai Uniós intézmény táto správa si uvedomuje skutočnosť, že čo sa týka inštitúcií EU, napríklad EP, e, nie je zaujímavý pre väčšinou občanov EU, oni sú neviditeľní e, tieto inštitúcie, ale že len vy pridáte chaosu. Ja nechápem tomuto volebnom procesu. My tu pozeráme na matematický vzorec, ale čo rozpočet parlamentu máme v tomto ohľade problém? Máme neoliberálne postupy, máme členské štáty a chcete zrazu všetko zmeniť, chcete zmeniť volebný systém a ten zreformovať, ale hovoríte už o roku 2014 a bude to veľmi ťažké pre um, voľby parlamentu, aby začali týmto spôsobom. Správa hovorí o terajšej situácii pre štáty a hovoríte, že tam um, musí byť nedotknutá, ale tiež máte um, nadnárodný zoznam, takže doplnenie uh, zoznamu. Máte občanov, ktorí sa stále menej zúčastňujú vo voľbách, pretože nevidia zmysel um, celého tej námahy a nesledujú naše činnosti, ale zároveň od nich žiadate, aby hlasovali aj za európsky volebný zoznam. Myslíte si, eh, že pre maďarského alebo anglického alebo nemeckého voliča, pre Španiela alebo Fína, niekto, kto je Španielov Fín, ktorého ani nepoznáme, myslíte si naozaj vážne, že ho budú voliť? Máme 27 členských štátov a 500 miliónov občanov. Myslíte, že môže viesť kampaň za všetkých týchto kandidátov a štáty? To uh, bude uh, len uh, ďalší príspevok k nižšej účasti v budúcnosti. Mendes. Teraz ďalší rečníci. Pán Mendes de Vigo na dve minúty. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem, pani predsednícka. Lisabonská e, zmluva dá tomto parlamentu e, možnosť e, iniciovať reformu volebného systému. To znamená, nemusíme to robiť Nemusím to robiť, pretože za chvíľu sa urobí nové prerozdelenie kresiel e, v Európskom parlamente, e, keď vstúpi e, do EÚ Chorvátsko. Chcem zablažovať pánovi Dafovi za prácu v tejto línii. Ako viete, tie terajšie akty už sú v platnosti mnoho rokov a treba ich zlepšiť a táto rozpráva dnes sa sústreďuje na mm, celoeurópsku kandidátku a hovorím celoeurópsku, pretože Maďarsko krám. Predtým som podnesol návrh, e, myslím, že e, teraz e, vzhľadne poctu tým, ktorí použili um, tento pojem uh, paneurópska kandidátka. Um, táto spôsobuje veľké problémy. Niektorí hovoria, že príliš skoro, ale ja som si istý, vážení kolegovia, že 8. maja 1950 nejaký uh, eh, radca povedal kancelárovi Adenaverovi alebo ministrovi Šumnovi, že minister je skoro, aby sme robili um, vyhlásenie uh, francúzsko-nemecké a založili spoločenstvo pre ocele uhlie. Pre uh, týchto ľudí uh, vždy je uh, niečo príliš skoro, pre tých, čo nechcú zmenu, vždy je to príliš skoro. A my, ktorí vsadíme na pokrok a ktorí chceme, aby Európa pokračovala. Chceme ehm, byť ambiciozni. Ehm, a William Faulkner ehm, bola známa osobnosť a musíme mať sny, ako sú hory, aby tam, eh, kde sme teraz, sme mohli ich vidieť a mohli sme ich sledovať. A tento paneurópska kandidátka vychádza z tohoto zoznamu eh, sna, ideálu, poezie a boja. A preto EPP e e, má taký štýl, aby sme mali čo najväčší konsenzus a posnažme sa nájsť najväčší konsenzus, aby sme toto zrealizovali. Ja, ja chcem uh, um, ukončiť citatom z basne, že uh, nikdy nekončíme, len opúšťame. My to opúšťame, ale vrátime sa k tomu. Inigo, vielen Dank. Ďakujem, Inigo. A ďalej má slovo pani Beňová na minútu. Pani predsedajúca, Európsky parlament je kľúčovým prvkom ústavného poriadku Európskej únie

a v neposlednom rade ide aj o to aby voľby do európskeho parlamentu boli z hľadiska občanov členských štátov jednoduchšie zrozumiteľné a príťažlivé. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Flašiková. Teraz na minútu 30 pani Pani predsedajúca, ja chcem sa poďakovať svojmu kolegovi Dafovi. Ale žiaľ musím skonštatovať, že nepodporujem tento návrh e, iba v tej veci, že sa musí e, vytvoriť a zaviesť skorší termín volieb e, a nie v máji. Čo sa týka nového zoznamu kandidátov a 25 poslancov, tých podľa mňa nepotrebujeme jednoducho. Tento parlament už teraz je dostatočne veľký. Musíme sa namiesto toho zamyslieť nad tým, ako by sme zefektívnili našu činnosť, zlepšili fungovanie parlamentu. Po druhé, toto je jednoznačným posilnením moci eh, veľkých členských štátov. Po tretie, eh, sú tu aj praktické problémy. Významná časť eh, činnosti poslancov spočíva v kontakte s občanmi. Zjavne týchto 25 nových poslancov nemá v pláne byť v kontakte s občanmi ehm, a so svojimi voličmi, pretože je to v praxi jednoducho nemožné, ak sa Európska únia bude ďalej rozširovať. Mali by aspoň trikrát alebo dvakrát zájsť do každej členskej krajiny v EÚ. Okrem toho by som rada skonštatovala, že európske veci sa dajú riešiť v voľbách aj inak. A rada by som pripomenula, že v posledných voľbách do Fínskeho parlamentu sa nehovorilo o ničom inom, iba o európskych témach. Národné témy boli úplne na okraji. To závisí len od nás, ktoré témy budeme eh, my sami prioritizovať. Ďakujeme pekne. Teraz pán Kožušník. Ďakujem pani, eh, pani predsedajúci, eh, pani komisár. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka, vážení kolegovia, kolega priateľ Vigo Mendes a moji priatelia je, žije asi na horách. Veľká časť e, voličov EÚ z tej pol miliardy žije v dolinách a tá volebná účasť sa každý rok znižuje. A to je veľký problém Európskej únie, pretože ako taký Európsky parlament je jediná inštitúcia, ktorú volia priamo občania a legitimita občanov v tomto sa každý rok práve znižuje a pri prečítaní predchádzajúcich opatrení sa vytráca tá podsada a to sú občania v rámci Európskej únie. Tu v parlamente sa navrhujú opatrenia, kde sa nikto nepýta občanov, čo oni od únie chcú. Inžiniersky sa e, navrhuje vznik e, e, jedného volebného bodu, ktorých poslanci budú ešte viac vzdialení od voličov, ako sú teraz v členských štátoch. Skúsme sa preto viac priblížiť k občanom, nevymýšľajme konstrukcie európskych odbodov, posunieme demokraciu, nechajme radšej častejšie rozhodovať tým občanom. vo voľbách napríklad cez internet. No a madam... Ďakujem pán Kožušník, teraz pani Asi na jednu minútu. Kolega. Kolegovia, Navrhovaná zmena a jej e, cieľom sú veci, ktoré e, môžem podporiť. Podporujem všetky tie ciele, e, ktoré tu zazneli, ktoré sú namierené na zlepšenie súčasnej situácie, ale predsa trošku s, so zdráhaním vnímam tento nový zoznam 25 kandidátov, pretože z pohľadu malých členských štátov táto zmena nie je priaznivá, pretože by posilnila právomoci veľkých členských štátov ešte o mnoho viac. Ak tieto nové nadárodné kandidátky by boli otvorené a voliči by mohli si zvoliť, koho budú voliť z tohto zoznamu, v tom prípade v praxi iba e, kandidáti veľkých členských štátov by mali reálnu šancu, že budú zvolení. Ak by európske strany prezentovali svojich kandidátov v tomto systéme aj tu by tie veľké členské štáty mali väčšie šance formou svojich politických strán a to sa opakuje v každej politickej strane. Je podľa mňa dôležité nájsť spôsob, ako diskutovať na európskej úrovni a ako prezentovať európske témy, ale dúfam, že sa nám podarí nájsť iné spôsoby dosiahnuť to, ako tieto nadnárodné kandidátky ktoré podľa mňa iba e, zosilnia hlasy proti Európskej únii. Ďakujem pekne, pani Hasi. A slovo teraz dostáva pán Šolc na jednu minútu. Predsednička, e, na základe našho konania si kladiem otázku, či aj my máme dostatočnú legitimitu pre naše kroky Andrew Duffa, predkladá návrhy a ja vítam a ďakujem mu za jeho dlhoročnú prácu a konkrétne návrhy na posilnenie Európskeho parlamentu. Niektoré z jeho návrhov asi nedostanú väčšinu, ale jeho prístup je správny a zaslúži si eh, širokú podporu no a verejná diskusia a aj verejnú diskusiu mimo eh, pléna. Aj my sme hovorili eh, o rôznych návrhoch a tie odzrkadľujú naše diskusie, názorové rozdiely parlamentu, ale na jedno sa zhodneme miesto pre diskusiu a rozhodnutie tejto otázky nie je len, nie je len na parlamente, ale treba tiež hovoriť o rokovacom mandáte rady a zapojenie občanov do tohto procesu. Európske politické strany musia vystupovať aktívne. Ďakujem pekne, pán Šolc. No a slovo teraz na jednu minútu a 30 sekúnd dostáva pán Rossi. No, ďakujem pekne, predsednička správa má zmeniť Európsky volebný zákon alebo akt a ideme tu smerom federálneho štátu. Sú tu pomerné voľby, ďalej sa navrhuje nadnárodná kandidátka. My sme absolútne proti tomu, pretože tým tie tradičné politické sily nebudú rešpektované No a okrem toho by to znamenalo tiež vytvorenie dvoch tried poslancov. To je však nepriateľné. Je nemysliteľné, že nejaký poslanec a kandidáta by musel kandidovať v 27 štátoch. To by znamenalo obrovské výdaje. No a ďalej a treba zriadiť európske volebné právo. A to by sa zaoberalo kontrolami, zmenami, a tak ďalej. A to by bolo skutočne, to by znamenalo dodatočné e, náklady naviac. Ehm, európsky priestor v Európe by znamenal a tiež oslabenie suverenity štátov. My chceme, aby teritoriálna realita sa zohľadňovala zo všetkého jej silou. Nechceme nejaký byrokratický superštát. Ďakujem pekne a slovo dostáva pani Sinclair na 1,5 minúty. Ďakujem predsednička. E, bez ohľadu na e, kvalitu, e, tak tento návrh nepriniesie žiadnu kvalitu a nezvýši kvalitu európskych občanov, len to vzdiali občanov od politikov. Všetko v tomto návrhu je nesprávne. Je to, je to návrh kvótach, o kvótach. Kvóta, pozitívna diskriminácia je nesprávna. Zamýšľal sa pán Dáfa nad nákladmi implementácie tohto návrhu? Myslím, že nie. A, a tento návrh sa dá veľmi ľahko zneužiť. Jedna strana UKIP eh, teraz práve hovorí, že eh, dá sa získať, dá sa získať prostriedky v celonárodných voľbách na, domáce, na domácu kampaň. No a je to skutočne dafovský návrh. Ďakujem pekne, pani Sankler. No a slovo teraz dostáva pán Cassini na dve minúty. Ďakujem, predsedníčka. Občania sú základom demokracie. Občania a národ znamená identitu, na eh, históriu, tradície a tak ďalej. národ znamená tiež eh, jednotu a vôľa mať je jednotnú vládu. No a v tomto kontexte je absolútne jasné, že potrebujeme jednotný volebný systém a tým sa vytvorí nejaký európsky národ. Avšak to zatiaľ neexistuje. A to tiež ukazuje priebeh posledných volieb ukazuje, ako to vyzerá. Účasť bola nízka, sensibilita bola nízka. Vidíme tiež, ako to, ako sa, ako to i vyzerá v národných štátoch, kde sa riešia hlavne národné otázky a nie európske. A preto treba teraz presadiť to, čo navrhuje Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva nehovorí, že je povinnosťou Európskeho parlamentu mať hm, európsky volebný zákon, ale Európsky parlament má túto možnosť, ktorá je veľmi dôležitá a nemôžeme si to nechať zobrať a hm, reformu treba prijať. Tento dokument sa vráti späť do hm, výboru. Ďakujem kolegovi Dafovi ako predseda výboru. Náš výbor prakticky jednomyselne prijal tento dokument a musím povedať, že dnes sa mi vôbec nepáči, že správa sa vráti do výboru. V každom prípade však treba zabrániť, aby naše grémium vypracovalo text, ktorý nemá konsenzus. Potrebujeme dokument, ktorý má väčšinovú podporu. Potrebujeme tiež väčšinovú víziu. A táto možnosť nevzniká len z toho, že budeme mať jeden celoeurópsky volebný obvod, ale treba tiež dávať pozor na to, aby boli rovnako zastúpené aj národy Európy. Ešte raz by som sa chcel poďakovať kolegovi a spravodajcovi Dafovi. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Ulf Skog. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Dva návrhy v DAFovej správe sú návrhy, ktoré by sme mali podporiť. Pod prvé, presun dátumu volieb, presunúť to na deň, kedy mm, vládne väčší záujem o voľby. Myslím, že to by presvedčilo viac voličov zúčastniť sa na voľbách. A ďalej, rodové otázky sú tiež veľmi dôležité. No my potrebujeme skutočne rodovú rovnosť. Ďalej súhlasím s pani Damanaky, komisárkou, a možno by som to povedal trochu inak, máme, máme veľké perspektívu z hora nadol a, a v tejto správe sa nezokazuje veľa pragmatizmu. V našich národných stranách a európskych stranách potrebujeme no, povedať občanom skutočne, čo robí Európa, aké rozhodnutia príjma, aký dopad má na život voličov, hlavne v tých oblastiach, kde národné kompetencie nestačia národ alebo členský štát, ako môžu vyriešiť problém finančných trhov, ako to môžu urobiť samotné. A klimatická politika to tiež štáty nedokážu vyriešiť samotné. Potrebujeme dlhodobejšiu perspektívu a musíme byť pragmatickejší a nie len také e, divoké návrhy, ako ho predkladá pán Daf. Dobre, slovo teraz pán Rinaldi na 1,5 minúty. Ďakujem, predsednička, pani komisárka touto zmenou, zmenou tohto zákonu potvrdíme dva zásady, dve zásady. Poprvé nadnárodné kandidátky, aby sme dosiahli viac, ale potrebujeme tiež krok federatívnym smerom. No a my, ktorí sme za italiansko hodnotu, chceme udržať tento kurz, ale ešte raz máme nízku volebnú účasť a potrebujeme inovatívne myšlienky a priblížiť sa k občanom talianského hodnot navrhuje e, istý strop na e, prijatie obnovy. To však e, z veľmi smiešných dôvodov neprešlo, aby sa udržala plná pokladnica poslancov. V ďalších voľbách potrebujeme regionálnu dimenziu volebných obvodov, aby sme zabezpečili spojenie e, s volebnými obvodmi. No a ďalej e, sú spoločné pozmeňujúce návrhy so socialistami. Ďakujem kolovi Gualtierimu e, za čistý parlament, ktorý žiadajú aj občania, pretože ťaž, čistý parlament, kde nebudú volení opäť tí, ktorí boli trestnoprávne stíhaní, ktorí mali spravodlivý proces za ťažké zločiny ako terorizmus a tak ďalej a ďalej e, takéto také toto sa, kto je vinný, nemôže byť v parlamente. Potrebujeme viac odvahy a avantgardistické. E, dobre, ďakujem pekne, pán Rinaldi. A e, už trochu meškáme, máme ešte na zozname veľa rečníkov. Ehm, takže pani, slovo dostala pani eh, Girling. Ďakujem pekne, predsednička. Toto je skutočne eh, triumf zlého načasovania a necitlivosti eh, v čase, keď európsky občania sa pýtajú na relevantnosť, efektivitu a hlavne náklady Európskej únie. A teraz navrhujeme ešte hm, návrhy o zvýšení nákladov tejto pseudodemokracie. demokracie ja som proti týmto návrhom a vidím to ako per- perfektný príklad vzdialovania poslancov od voličov, predtým než poslanci budú hlasovať za viac. A poslancov by sa mali pozrieť na informácie v Európe. Toto ukazuje klesajúcu podporu európskeho projektu a hlavne Európskeho parlamentu. Ak chceme obratiť tento trend, tak musíme hľadať spôsoby, ako slovovať poslancov výzva Komisie pre prekladanie relevantných iniciatív a pridanú hodnotu členským štátom. Nie je to prípad, alebo nie je pravda, že my konzervatívci nesnívame. Nie. My snívame o progresívnej Európe, avšak tieto sny nás vedú úplne iným smerom, ale sú rovnako

voči majorizácii malých štátov pri väčšinovom rozhodovaní komory občanov únie. takáto zmena by mohla byť prínosná. ďakujem za pozornosť. Uh, ďakujem pekne, komisárka, predsednička. Nie je uh, zvláštne, že keď uh, lídry chcú redukciu, tak teraz pán Dav navrhuje ďalších 25 poslancov v Európskom parlamente, v parlamente konsistencia, tak ako to je muž, sú stále vzdialené. No a pán Duff hovorí, že to teraz národní politici sa nedokázali, nedokázali spojiť občanov z EÚ. No a ironia v tomto vyhlásení je, že ak pán DAF žiada, alebo spí, ak by sa spýtal e, občanov Veľkej Británie, či chcú viac e, poslancov volených na celoeurópskom základe, povedali by nie. Nie je tu žiadne prepojenie s EÚ, pretože EÚ je ako nejaký paralelný svet. Národné vlády obmedzujú e, národné výdavky, tak Európa žiada viacej. No a z takýchto dôvodov tu nie je žiadne prepojenie a EÚ nie je obľúbená pokiaľ EÚ neuzná, že e, vláda, e, samoučelná vláda je zlá a lepšia vláda e, je z národných parlamentov, tak stále budú oddelení od EÚ 25 nových poslancov bude znamenať ale vyššie náklady a úplne, úplne sa stratí legitimita. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Raskovský na dve minúty tento návrh je veľmi ambiciózným návrhom. Je to návrh, ktorý by sme mali v zásade podporiť. Je však niekoľko prvkov, ktoré nie sú kontroverzné. Všetci e, sa iba sústraďujeme na ten kontroverzný bod 25 dodatočných teda poslancov. Mm, sú tu však niektoré návrhy, ktoré sú značne kontroverzné, e, tieto nadnárodné kandidátky. Myslím si, že je to experiment nadnárodnej demokracie bez ohľadu na to, či sme skôr federalistami, alebo iba dosť mierne veríme vo vytvorenie verejného priestoru. Myslím, že by sme mali podporiť tento návrh, ak chceme, aby európske politické strany boli viditeľné, aby občania mali možnosť voľby, informovanej voľby, pretože rozhodnutia v parlamente prijímajú politické strany. Teda ak nám naozaj záleží na tom, aby sme vedeli, ako efektívne využívať svoje právomoci, musíme vedieť, čo tieto strany e, robia. Ak bude kampaň vychádzať zo skutočných európskych tém, mm, myslím, že by sme mali v zásade podporiť tento návrh. Ale je tu jeden vedľajší aspekt. Ja podporujem ehm, otvorenosť týchto kandidátov, aby občania mali možnosť voľby a aby politické strany mohli vyberať najlepších kandidátov. E, niekedy ma dosť prekvapuje, že e, z malých krajín niektorí poslanci tvrdia, že iba veľké krajiny by z toho mali prospech Ehm, znamená to, že nemáme dôveru vo svoje politické strany, že budú predkladať dobrých kandidátov. Ak napríklad by Česi predložili ako kandidáta Václava Havla, ja som si eh, istý, že mnoho ľudí by volilo eh, za Václava Havla. Sú to ľudia, s ktorými ja vo väčšine súhlasím ale ak by predložili návrh Václava Klausa, e, som si istý, že mnoho konzervatívcov by aj jeho podporilo v týchto voľbách. Sú tu isté problémy, ehm, nie všetci sú ochotní podporiť či tento návrh. Myslím, že zvýšený počet poslancov v časoch e, finančných úspor nie je dobrým signálom, ale toto nie je len nejaký vrtoch pána Dafa. Zmluva nás zavezuje k tomu, aby sme sa tomu venovali. Máme iniciatívu, ktorej sa môžeme ujať a máme právo sa jej ujať. Podľa mňa je to dosť um, príliš veľké na to, aby sme sa toho vzdali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Roskovský. Teraz má slovo pán Leinen na jednu minútu. 30 rokov po prvých priamých voľbách do Európskeho parlamentu naozaj potrebujeme zásadnú reformu volebného systému. Nedostatky európskych volieb sú zjavné a nesmieme e, stáť na mieste, musíme urobiť ďalší krok vpred. A tým ďalším krokom naozaj je tento strategický nástroj európskych kandidátok e, popri národných kandidátkach a kolegovia. Demokracia znamená liberáciu, ako vždy hovoril profesor Habermas, a práve toto je náš problém. Politická trieda má národné témy, diskusie sa odvíjajú iba v národných dimenziách, nemáme žiadne cezhraničné európske e, diskusie, e, diskusný priestor. Myslím si, že tento nový návrh by prinútil politické sily spojiť sa, zmýšľať európskejšie, argumentovať európskejšie a ponúknuť občanom aj alternatívy akú Európu naozaj chcú podporiť vo voľbách. Dúfam, že tieto kandidátky e, sa podarí presadiť v správe pána Dafa. Takúto zmenu potrebujeme a nemali by sme ustúpiť. Parlament to už rozchválil. a nesmieme predsa byť menej ambiciozni ako naši predchodcovia. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Schmidt na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Mne sa e, tvoj návrh, Andrew, páči. Myslím, že je to dobrá správa, myslím, že je progresívna, má jasnú víziu a myslím, že tvoj návrh je veľmi reálny. Vytvorenie týchto nadnárodných kandidátok by nám naozaj pomohlo zdôrazňovať európske aspekty týchto volieb. Podľa mňa e, by to naozaj nakoplo doslova aj národné volebné hnutia, ktoré e, teraz čelia akýsi únave. Súhlasím plne so svojím kolegom, ktorý podporil toto opatrenie. Ja by som veľmi rád napríklad podporil Václava Halo v takýchto voľbách. Nechápem, prečo tí, ktorí pochádzajú z malých členských štátov, si tak málo veria. Prečo máte takú nízku seba dôveru? Európsky sociálni demokrati majú um, svojich zástupcov e, Pat Cox taktiež pochádzal z malej krajiny, z Írska. Takže vyžadovali ste trošku viac seba dôvery, priateľa. Európsky voliči sú mudrí, sebavedomí ľudia a myslím si, že oni určite dokážu rozlišovať medzi národnými voľbami ako aj európskymi. A jednoducho toto by mala byť pre nich určitá možnosť, ako by mohli vlastne hlasovať dvakrát a takýmto spôsobom vybrať svojich európskych politikov. A jednoducho oni určite odvedú svoju prácu, tak to jednoducho je. Takže dôležité pôsobiť dobre, vizionárske na adresu kolegyne Ulfskú by som chcel povedať, áno, samozrejme, človek musí byť realistom, ale niekedy musí byť človek odvážny a musí, tak povediať, prísť s novými myšlienkami, nutné otvoriť oči. A mus, žiaľ ti musím povedať, že si bola veľmi konzervatívna. Jakolino. Slovo má teraz pán Jakolino na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Právo na európske občianstvo musí byť zaistené efektívnym, efektívnou aplikáciou Lisabonskej zmluvy a predstavitelia občanov môžu potvrdiť svoje práva a to je aj základná kompetencia a základné právomoci presunutie správy o e, zmene e, voľby poslancov Európskeho parlamentu neuberá nič na vynikajúcej práci spravodajcu. Ukazuje na to, že ako dobre pracoval, ako uvažoval, pretože ak by sme ten nadnárodný prístup dosiahli a dosiahli tým väčšie, väčšiu reprezentativitu Nie vždy politická trieda je zastúpením alebo predstavi, predstavením teritórií. Musíme vyjadrovať princípy a hodnoty solidarity. Nesmieme zabúdať na najvzdialenejšie regióny a na ostrovné regióny, ktoré sú čím ďalej tým pod väčším tlakom imigrácie. Ja som presvedčený, že výbor pre ústavoprávne záležitosti urobia koherentné zmeny, aby sa nám podarilo dosiahnuť skutočne zjednotenú Európu, kde bude jednotný volebný okrsok, ktorý bude založený na reprezentatívnosti medzi poslancami a občanmi. Čo je jasné, občania sa chcú nájsť v Európe. Európa musí uznávať tú dimenziu území a tam by sme mali začať, keď chceme organizovať lepší model, ktorý bude zodpovedať požiadavkám občanov. Ideme veľmi rýchlo, ešte je tu veľmi dlhý zoznam rečníkov. A teraz pán Balčitis na jednu minútu. Ačiū, gerbiamą pirmininkę, gerbiami kolegos. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Myslím si, že vlastne je dôležité, aby európske občania sa zaujímali vôbec o európske otázky. V minulosti sa vykonali veľmi mnohé kroky, zlepšil sa volebný systém a vlastne hlasovanie v prospech európskeho zoznamu by mohlo e, zaujať občanov ešte viac ale zároveň si musíme uvedomiť, že Európsky parlament ešte nenaplnil všetky svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z parížských a rímskych dohôd. Ide tu napríklad o možnosť, e, aby aj jeden kandidát sa mohol prezentovať, mohol sa uchádzať o podporu voličov, takže dôležité je reagovať na tie nedostatky, ktoré tu sú. Dôležité je podporiť princíp demokracie a je dôležité posilniť legitímnosť volieb. Ďakujem pekne. Pán Kovačev. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, ďakujem pekne Andrew, že si mal tú odvahu a že si e, pracoval na tomto bode. Myslím si, toto je veľmi dôležitá otázka, supernacionálna. A jednoducho musíme si uvedomiť, že e, je tu silná vôľa európskej integrácie a preto teraz prejdem z bulharčiny do jedného z významných európskych jazykov. Je to veľmi zložitá otázka z hľadiska detajlov. Je dôležité presvedčiť voličov, že je to dôležité, teraz je ten správny čas a pre všetkým sme presvedčení, že toto je ten správny čas, správny spôsob a nechceme to blokovať táto konkrétna myšlienka prichádza z ožitej, ozitej, tom okamihu. Jednoducho Európa je na kryžovatke a musíme si položiť otázku, či chceme posilňovať integráciu, chceme sa rozvieť rovnakou rýchlosťou, alebo či budeme musieť akceptovať renacionalizáciu. Polský predseda vlády včera držal, eh, príhom a prednesol nám príhovor, ktorý je veľmi optimistický, hovoril, že Európa musí reagovať na tieto krízy a otázky potom je tu správa kolegu Dafa, ktorá toto isté potvrdzuje a vlastne je to konkrétny aspekt v rámci tejto vízie. Podľa môjho názoru európske zoznamy budú silný signál a poukážu na to, že sa môžeme ďalej rozvíjať. Ak by sme to zamietli, jednoducho bol by to veľký strach. Pán Kovačo, mohli by ste hovoriť trošku pomalšie pre našich tlmočníkov? Áno, budem. Doma jednoducho naši občania niekedy nechápu, čo ide a jednoducho nesmieme ustúpiť národnému populizmu. Môže byť, že ten návrh možno nie je perfektné riešenie pre nás všetkých, ale kolegyne, kolegovia, pracujeme ďalej na tomto návrhu smerom tomu, aby sme e, dosiahli neskôr európske strany, európske zastúpenia preč od národného egoizmu. Tento krok je nevinutný, ako je európska diskusia, dôležité je podporovať európsku identitu v Európe, dať jej konkrétnu tvár, dôležité je mať európske témy, ktoré by sa riešili v rámci európskych volieb. Dnes Európsky parlament pozostáva zo zástupcov 27 členských štátov. Spoločný európsky zoznam by znamenal skutočné európske zastúpenie a som veľmi za to, aby sme to schválili. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pán Grote na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Andrew Duff nám prezentoval vizionársky a zároveň, ako on povedal, aj radikálny návrh Týka sa to reformy volebného systému a myslím si, že je to dobré. Rozhodne potrebujeme návrhy viac Európy v rámci európskej politiky. Ale tá realita vyzerá žiaľ úplne ináč. 18 kolegyň a kolegov ešte čakajú na to, aby mohli prísť medzi nás do parlamentu. A my jednoducho už teraz hovoríme o tom, že by sme parlament mali rozšíriť o 25 ďalších členov. Myslím si, že je dobré, aby sme v rámci tejto správy ktorej väčšinu podporujem, aby sme to vrátili ešte raz na výbor AFKO, aby sme o tom ešte hovorili a dôležité je tam získať širokú väčšinu, aby sme potom v treťom kole túto správu kolegu Dafa schválili. Potrebujeme mať jednotný volebný systém a ja by som si želal mnohé vízie, ktoré tu predniesol Andrew Duff, aby potom, pevne verím, v druhej, druhej polovici tohoto roku sme mohli schvalovať, aby sme to mohli implementovať do praxe. Podľa mňa potrebujeme širokú väčšinu a nie len takú tesnú väčšinu, lebo potom uh, bude návrh mať silu. Ďakujem. A teraz pani Thun Hohenstein na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené kolegyne, vážení kolegovia. My všetci sme počas kampane Európskeho parlamentu na vlastnej koži zažili, ako sa v našich obvodných obvodoch tie diskusie e, orientujú na veľmi lokálne otázky, národné a lokálne otázky. A v našej každodennej činnosti v okoskoch tiež e, vidíme, že veľmi slabé je vnímanie našich európskych strán, našich e, európskych politických rodín. Tie rozdiely medzi nami nie sú vnímané. Európska problematika nie je veľmi vnímaná. My všetci veľmi dobre vieme, pani komisárka, že účasť na voľbách do Európskeho parlamentu je veľmi nízka. To isté platí aj pre e, národné a regionálne zastúpenia. Tam tá účasť tiež klesá. Toto je veľký problém. Ako to riešiť? No nemôžeme navrhnúť menej Európy. Naopak, viac Európy je potrebné. Potrebujeme posilniť diskusiu o európskych otázkach, o európskom politickom systéme. Musíme zapojiť našich občanov do celého tohto procesu. A toto presne navrhuje Andrew Duff. Pán Duff naozaj navrhuje viac Európy. Ja som si včera vypočula polského premiéra a bola som prekvapená. Mala som dojem, že on ako zástupca rady, teda medzivládnej inštitúcie, že je viac orientovaný na spoločenstvo, že som tam cítila toho ducha spoločenstva oveľa viac ako v prípade našej inštitúcie, našej snemovne, ktorá zastupuje Európske spoločenstvo. Takže prosím na toto myslíme, toto máme na pamäti, keď hovoríme o návrhu Andrewa Dava, ktorý ja plne podporujem. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pani Okony na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Ja by som na ovod rada pogratulovala spravodajcovi za jeho vynikajúcu správu. Aj ja som za silnú Európu, Eh, za Európu, ktorá je viditeľná za Európu národov, som za federálnu Európu, som za aplikáciu všetkých prostriedkov, ktoré nám umožnia, aby táto Európa bola ambicioznejšia, ale kolegovia, mám ťažkosti, ako vysvetliť mojim spoluobčanom, ktorí sú na mojom území, v mojom volebnom okrsku, že Európa sa zaoberá inštitúciami, hoci spoluobčania majú pocit, že sú ponechaní na kraji cesty a hovoria mi, Vary, by sme nemali urobiť radšej niečo iné, však je tu grécka kríza, je tu e, kríza dlhová, sú tu priemyselné výzvy, klimatické výzvy, je tu 13 miliónov ľudí, našich spolobčanov, ktorí sú v ťažkej situácii a ktorí hľadajú riešenia e, svojho ťažkého života. A ja sa snažím toto všetko mojim spoluobčanom vysvetliť, ale musím povedať, že najprv v parlamente sa zaoberám týmito inštitucionálnymi záležitosťami. Ja podporujem tento postup, ja si myslím, že ten paneurópsky zoznam je tým silným signálom, ale ja dnes neviem povedať, a preto pán Mendes de Vigo mi hovoríte, že nemali by sme čakať, ale ja neviem mojim spoluobčanom vysvetliť, že my teraz pracujeme najprv na inštitúciách, zatiaľ čo e, teda tie naše pocity, najlepšie pocity musíme nechať bokom. Ďakujem a teraz pán Wieland na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tá rozpráva sa točí okolo diskusie o jednej veľmi vizionárskej myšlienke, ale bohužiaľ od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament už e, prekročil tú úlohu čistej kreativity pre Európsku úniu. A my teraz zaostávame. E, žiaľ, aj táto správa neprináša veľké zlepšenie. Chceme spravodlivejšie rozdelenie mandátov. Budúci pondelok o e, tri roky po zvolení zásadne nový Európsky parlament. Tri roky po, po zvolení a e, my musíme naše úlohy skrátka konečne spraviť. Potrebujeme spolahlivé kritériá pre zloženie Európskeho parlamentu. Ja som za to, aby malé štáty mali trošku prioritný prístup vzhľadom na zachovanie identity, ale niektorí poslanci tu zastupujú 80 tisíc poslancov, iní zase 800 tisíc. Toto je 80 tisíc alebo 800 tisíc občanov. Tak musíme skrátka jasne odôvodniť, prečo to tak je. Kedy si sme hovorili o deficite demokracie, pretože parlament sa nevyjadroval, e, k ničomu nemal takéto právo. No a teraz v Karlsruhe tvrdia, že máme znova demokratický deficit, pretože zloženie Európskeho parlamentu nie je reprezentatívne. Podľa mňa táto správa nepostačuje, e, pretože sa snažíme upravať veci do budúcna bez hľadu na to, ako sa bude vyvíjať populácia. No a takto E, deficit demokracie nevyriešime. Pán Dáv, vy ste predložili veľmi komplikovaný návrh. 75 e, občanov minimálne musí chápať, z čoho vyplýva zloženie Európskeho parlamentu. Dobre, teraz ideme do CatchDI. A na úvod pán Mikolášik. Merci, madame la présidente zvolenie dodatočných twenty five poslancov do európskeho parlamentu nad pevne stanovený počet seven hundred and fifty one podľa môjho názoru naruší zostupne proporčné zastúpenie občanov jednotlivých členských štátov zakotvené v zmluve o európskej únii

E, občanov zo všetkých členských štátov. ďakujem. Pred tridsiatimi rokmi boli prvé priame voľby do Európskeho parlamentu, preto vítam správu pána duffa. Ja nie som za takú nadnárodnú volebnú listinu, pretože takto by sme vytvorili dve kategórie poslancov. Niektorí budú volení v národných volebných okrskoch a iní e, z tohto spoločného zoznamu na európskej úrovni, v európskom volebnom okrsku. Toto som chcela zdôrazniť. Je to veľmi dôležitá otázka pre poslancov v EP, teda aby e, boli volení rovnakým spôsobom, aby mohli zastupovať občanov EÚ. Pán Takula ako ďalší, nech sa páči. Arvoisa puhemies, meidän täytyy muistaa, mikä on Euroopan... Ďakujem pekne, pani predsednička. Musíme mať na pamäti, čo je úlohou poslancov. My zastupujeme naše krajiny a našich voličov a ak vytvoríme takýto duálny systém, tak vznikne taká určitá elitistická skupina, ktorá nebude mať vlastných voličov podporu, dostatočnú podporu voličov. Boli by to európsky voliči a toto podľa mňa nie je vývoj tým správnym smerom. Myslím, že takúto zmenu je veľmi ťažké opodstatniť. Úlohou poslancov je vytvárať Európu občanov, teda demokracia, sloboda prejavu, to sú základné princípy fungovania Európskej únie. A ako to nám všetko dosiahnuť? Nuž, Systém, ktorý máme, je podľa mňa najlepší. Máme jasné prepojenie s našimi voličmi a preto som proti takejto forme reformy. Ja si nemyslím, že by bol čas dozrel pre takýto typ reformy. Musíme sa snažiť e, zlepšiť fungovanie e, rozhodovacej e, obce a občanov. Ďakujem pani Lunaček. Um, ich bin sehr froh, dass wir diesen Vorschlag... Ja sa teším, že tu máme tento návrh kolegu Dafa, pretože je to naozaj krok smerom k vytvorenia európskych politikov. My sme všetci volení národne. Takže my riešime to, čo je dôležité pre národnú úroveň a niečo je dôležité pre Európu. A teraz tu má byť 25 takých poslancov, ktorí budú volení európsky a títo majú byť nad rámec tých ostatných poslancov. Podľa mňa to dáva zmysel a ja patrím k tým, eh, ktorí tvrdia, že to má byť v rámci tých 751. Toto je návrh, ktorý prezentoval už aj eh, kolega Hefner. A nechcem, aby to išlo na úkor malých štátov. Ja som tiež z malej krajiny a ja sa nebojím tejto zmeny takže 751 poslancov, e, počet pre Rakúsko e, zostane zachovaný a buď bude čas zvolená európsky, alebo teda národne. A pani Týkau na národnej regionálnej úrovni e, sa volí predsa aj v národných štátoch, prečo nie aj v Európe. A pán Vilan, vy ste spomínali, že to je veľmi zložitý vzorec, ale to už tam nie je, pán Vilan spomenuté. Takže ja si myslím, že toto je pokrok smerom k Európe aj pri voľbách, pani Figuredo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto správa je vzdialená od európskej reality a preto s ňou nesúhlasíme. Nesúhlasíme s návrhom tých 25 dodatočných poslancov, ktorí by boli zvolení v jedinom európskom volebnom okrsku, čo by samozrejme dávalo výhodu veľkým krajinám Máme 27 členských štátov a národy týchto štátov majú právo zvoliť si poslancov, ktorých poznajú a s ktorými sa môžu pravidelne kontaktovať. Po druhé, nie je priateľné, aby e, sa atakovalo právo reprezentativity stredných a malých štátov, že by sme takýmto spôsobom znížili ich možnosť priamej reprezentácie, to by obmedzilo aj možnosť e, voličov zasahovať a myslím, že to nie je priateľné. A teraz pán Stojanov na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čo sa stane, ak sa vytvorí takýto supranárodný volebný okrsok. Ja nemám žiadne pochybnosti, že pán Dav to myslel dobre, ale podľa mňa takto otvárame cestu do pekla. Bude to znamenať supranárodných politikov, bude to vlastne oligarchia, lebo tí šéfovia veľkých politických strán si zabezpečia celoživotné zvolenie do Európskeho parlamentu prostredníctvom týchto zoznamov. 100 eur viac to bude stať občanov ročne. To znamená, že bolo by to problematické, vytvorila by sa to určitá nová skupina v Európskom parlamente a musím povedať kolegom, že v tomto parlamente máme určitý počet žien a mužov, o ktorých rozhodli naši voliči, že ich tu chcú vidieť a volebná účasť bude klesovať, ak, klesať, ak nebudeme konať ináč. Mr. Kučínsky, Ďakujem pekne. Pán Kučinsky, ktorý tu už nie povedal svojho času legendárnu vetu. Pani Okony, Pani Okony povedala, že má problémy vysvetliť svojim spoluobčanom, preto, prečo sa venujeme inštitucionálnym a nie skutočným otázkam. Po francúzsky Jean Monnet nám vysvetlil, že potrebujeme inštitúcie na to, aby sme robili politiku a dnes pred touto rozprvou sme mali diskusiu o, o rozdelení osôb v Európe, takže môžeme všetko urobiť, ale aká je táto možnosť? Máme Jacques Santera, Mali sme Junckera v euroskupine a pochádzajú vari z veľkých krajín, však vôbec nie, no prosím vás. Euh, Neodvolávajme sa na Luxembursko, pretože budú problémy, pán Ody. Pani predsedajúca, francúzska delegácia v EPP sa veľmi väčšinovo vyjadrila proti E, nadnárodnému zoznamu. Nebudem sa vrácať k finančným politickým aspektom. Ja si myslím, že dnes máme všetky inštitúcie, aby sme vytvorili Európsku úniu. Tak nemiešajme rýchlosť a náhlenie sa, pretože by sme sa pomýlili. Myslím si, že problém s voľbami predsedu Európskeho, Európskej komisie v roku 2014. Máme všetky politické prostriedky na to, aby sme mohli postupovať princípom spoločenstva. Upozorňujem parlament, ak by sme sa unáhlili a aby sme stále mávali zástavou spoločenstva bez toho, že budeme konzultovať národné parlamenty, vlády k ekonomickému riadeniu a potom nie sme schopní nájsť väčšiny, aby sme niečo odhlasovali a to je dôvod, prečo by sme mali byť trpezlivejší. Jedného dňa budeme mať federáciu, ale teraz nemáme politickú väčšinu, tak nebudem teraz e, zbytočne nedraždíme občanov. Takýmito opatreniami sú príliš skore, ale opakujem, nemilme si rýchlosť s náhlením. A teraz pán Kelly. Pán e, e, uh, um, Ďakujem veľmi pekne. No už ja osobne som proti odporúčaniam, pokiaľ ide o tých ďalších 25 poslancov, hoci som e, veľkým fanúšikom pána Dafa. Tento návrh, ktorý by viedol k vytvoreniu 25 dotočných mandátov na európskej úrovni. Títo by nezodpovedali sa nikomu. To by bola Európa ako, um, ako volebný okrsok, to podľa mňa nedáva žiaden zmysel. My si nemôžeme dovoliť vznik takej situácie v čase v časoch recesie. My sme napríklad u nás vo voľnom okrsku znižili počet poslancov, zrušili sme druhú snemovňu. Máme už len 12 poslancov v Európskom parlamente a teraz sa hovorí o 25 ďalších miestach na európskej úrovni. Toto nedáva zmysel. E, musíme sa snažiť nahľadať iné, iné možnosti, ako zvýšiť našu relevantnosť v očiach občanov. Ďakujem pekne. Končíme ja the eye pán Brons. Means... Slovo demokracia to znamená vládu ľudu. Ľud toto je podstatné meno v jednotnom čísle, to neznamená nejaké arbitrárne eh, zvolenie počtov postu osôb, pretože takéto náhodne zvolené osoby eh, nemôžu vykonávať moc, pretože spoločná identita je predpokladom pre eh, demokratickú vládu jednotný okrsok s 27 e, štátmi. E, toto nemá spoločnú identitu. Spravodajca hovorí, že takáto identita by mohla postupne vzniknúť, ale takáto identita je predsa predpokladom a nie e, dôsledkom nejakého volebného procesu. Iba európske politické strany budú mať možnosť uchádzať sa o tieto, mesta, národ, o tieto miesta národné. Strany takúto možnosť mať nebudú. Ako dosiahneme proporcionalitu e, v Európskom parlamente? Európsky parlament nesmie byť riadený eurokratmi v prospech eurokratov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pani komisárka Demenaki, aby ona vyjadrila názor komisie k tejto zaujímavej rozprave. You, uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Skutočne to bola veľmi zaujímavá diskusia. Chcela mm, by som povedať, že keďže už som vyčerpal dosť veľa času, chcela by som byť stručná, vyjadrujem súhlas s tými členmi Európskeho parlamentu, ktorí naznačili, že je to skutočne nevyhnutné E, lepšie zastupovať záujmy európskych občanov v európskych otázkach a je dôležité pozúzať ľudí, aby sa zúčastnili volieb. Takže ja vám môžem povedať, že Európska komisia je rozhodná, rozhodnutá, že chce zlepšiť prostredie, e, v rámci ktoré, ktorého sa budú konať budúce európske voľby. Čo sa týka reformy volebného systému, pričom vieme, že parlamentu má právo iniciatívy, by som chcela povedať, že sa už tešíme na závery rozpravy o správe pána Dafa a potom sa na vás obrátime. Ďakujem. Eh Ďakujem a teraz pán Daf, ako spravodajca máte slovo. Pani predsednička, chcel by som vyjadriť moju vďaku všetkým tým, ktorí sa tu zúčastnili rozpravy a predovšetkým tým, ktorí ostali až do konca a ktorí sa zúčastnili intenzívnej politickej diskusie, kde išlo o to, ako má vyzerať európska demokracia. Je to z časového hľadiska dôležitá otázka. Chcel by som stručne povedať, že myslím si, že títo paneurópsky poslanci, ktorých navrhujem, budú určite veľmi sa zodpovedať európskej verejnej mienke. Predovšetkým, čo sa týka tej kategórie voličov, ktorá je už unavená a frustrovaná z toho, ako konajú národní politici. Myslím si, že je skutočne želateľné, aby tento návrh sa vrátil do výboru na to, aby sa tým ďalej zapodieval, aby sme mohli rozšíriť mandát na rokovanie pre parlament aby mohol vstúpiť do dialogu s radou a komisiou. A samozrejme, musíme musíme dosiahnuť silnejší proeurópsky koncenzus na plnárke. Ďakujem pekne za pozornosť. Pán Dav, ďakujem pekne, ďakujem všetkým za zaujímavú diskusiu. Rozpráva sa končí a hlasovanie sa uskutoční e, dnes. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Ide tu o správu pána